bude nielen ekonomická, ale aj politická a v konečnom dôsledku ja budeme môcť zadefinovať aj ako európsku. Ďakujem pani Komi, otváram rozpravu a hlasovať sa bude zajtra o 12. Ora all'ordine del Podľa programu máme správu Sofie Okony, elektronická identifikácia hovedzieho dobytka. Dám slovo na 4 minúty spravodajkyni. Nech sa páči. Merci, madame la présidente. Ďakujem, pani predsedajúca. Vážení kolegovia, tento text je dôležitý, pretože jeho cieľom je progresívny a harmonický rozvoj identifikácie, elektronickej identifikácie hovedzieho dobytka aj s revíznou klauzulou v 5 rokov, aby došlo k eventuálnej elektronickej identifikácii, ktorá bude povinná. Druhý dôležitý bod tohto nariadenia je zjednodušenie administratívnych postupov tom, že sa dodala poznámka fakultatívny, teda dobrovoľný na mm, etiketách, na baličkách, baličkoch mesa. Dnes diskutujeme o tejto téme na pléne a to preto, aby sme zmenili určité problémy, ku ktorým došlo pri hlasovaní vo výbore MV Európskeho parlamentu. Po konzultáciách s expertami v Európskom parlamente navrhujem, aby sme prijali tri pozmenujúce návrhy, ktoré majú jediný cieľ e, napraviť určité nedorozumenia a text ujasniť. Čísla 45 a 47 ide o jednoduché technické korekcie a pozmeňovací návrh číslo 46 navrhuje, aby zjednodušenie dobrovoľného označovania vstúpila do platnosti až 1. januára 2014 a práve tá poznámka dobrovoľná tak musí byť objektívna, skutočná a overiteľná. Opravuje sa rečnička kompetentnými orgánmi a tento koncept musí byť aj pochopiteľný pre spotrebiteľov, aby sme zabránili určitým alebo vyvratili neodôvodnené obavy. Je potrebné vedieť, že kontrolné orgány budú overovať práve pravdivosť toho konceptu alebo pojmu fakultatívny dobrovoľný a teda, že sa aplikujú všetky znenia potrebných článkov. Nastojíme na tom, že ide o dobrovoľné označovanie a nie povinné, teda hovoríme o pôvode mesa a hovoríme o označení hovedzieho mesa a ide o to, aby sme teda zjednodušili pravidlá, ale aby som to objasnila. Pokiaľ ide o elektronickú identifi- identifikáciu, zhodneme sa na tom, že je potrebné, že potrebujeme elektronickú identifikáciu ale nie sme za to, aby sme nútili polnohospodárov a farmárov, aby to robili povinne i hneď. Ja som zákonodárca a som toho názoru, že sme dnes zodpovední za to, aké zákony príjmame a ktoré majú hospodársky dopad. Sektor chovu dobytka, predovšetkým hovedzieho dobytka v súčasnosti má veľké problémy, trpí a my, zákonodárcovia, nemôžeme ich ešte viacej nútiť k tomu, aby mali vyššie náklady. Nemáme tu nejaký problém verejného zdravia. Ide o to, aby sa vytvoril systém elektronického identifikácie, identifikácie aby sme zabezpečili lepšiu vysledovateľnosť hovedzieho mesa, ktorý a tento systém sa určite časom dokáže a keď uvidíme, že táto technológia je istá a bezpečná a keď farmári budú pripravení a keď bude aj lepšia ekonomická situácia, tak by sme prešli k povinnému e, označovaniu. O čo vlastne ide? Nejde o to, aby sme spochybňovali dobrovoľné označovanie. Neodstraňujeme ho, to je jasné. Ide o to, aby sme systém zjednodušili, aby sme zjednodušili postup Veľmi jednoducho povedané. Označovanie mesa a identifikácia sa robí pre všetky druhy mesa, rovnako pre hovedzie meso. Sa tento postup e, urobil zložitejší z titulu rôznych ochorení Hovorím, uchovajme teda ten dobrovoľný systém, ale zjednodužme ho, pretože my sme zodpovední za tú administratívnu záťaž, ktorú, ktorá sa v Európe vytvára. A my sme zodpovední za to, aby z oči voči našim európskym občanom, aby sme túto administratívnu záťaž zmenšovali. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. A teraz pani komisárka Redingová. Pani predsednička, vážení poslanci, ďakujeme parlamentu za podporu, ktorú sme dostali, pokiaľ ide o návrh na umožnenie elektronickej identifikácie hovedzieho dobytka a zjednodušenie označovania hovedzieho. Chcem sa poďakovať najmä pani spravodajkyni, pani Okony za jej zaangažovanosť a dúfam, že táto práca vydlaždí cestu k dohode, ktorú by sme mohli dosiahnuť pri prvom čítaní. Bolo by to najmä vítané preto, že nové navrhované pravidla predstavujú príležitosť na posilnenie rastu a konkurencieschopnosti mnohých aktérov. Uvedomujeme si, že súčasný systém vysledovateľnosti je efektívny, pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľov. Elektronická identifikácia však umožní Spresnenie tohto systému jeho uľahčí vysledovateľnosť výrobkov, posilní potravinovú bezpečnosť a e, lepšie riadenie chorôb. Takisto zníži administratívnu záťaž tým, že zjednoduší existujúce e, postupy. Nie je nie je to len únik. Našou úlohou je prispôsobiť legislatívu tak, aby naši farmári mohli z nej mať osoch, pokiaľ ide o dobrovoľné označovanie hovedzieho. Európska horizontálna legislatíva je už vypracovaná. Táto legislatíva obsahuje hovedzie tak ako akékoľvek iné mäso, preto nemusíme mať nejaký osobitný postup autorizácie pre dobrovoľné označovanie hovedzieho, hospodárske subjekty, ktoré rešpektujú súčasné e, predpisy, môžu poskytovať aj ďalšie označenie a takéto informácie by nemali zavádzať spotrebiteľov a mali by byť aj e, akceptované príslušnými orgánmi. Súčasné pravidlá označovania hovedzieho, ako aj dobrovoľné označovanie hovedzieho, boli veľmi často označované ako ďalšia záťaž pre podniky v oblasti poľnohospodárstva, keď, sa, eh, keď e, spomínam materiál Európskej komisie o znižovaní záťaže. Hovorili sme o znižovaní administratívnej záťaže a preto teraz konáme. A ja ďakujem parlamentu že konal s nami spolu v tomto duchu. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka. A teraz dávam slovo pánu Gorlingovi minúta. E, výbor pre polnohospodárstvo. Ďakujem veľmi pekne. Chcem len vysvetliť, pán Nicholson, ktorý je naozaj spravodajcom za výbor polnospodárstvo, bol meška kvôli dopravnej situácii. Príde, dúfajme, každú chvíľu. Chcem sa poďakovať za to, že môžem hovoriť teraz. Ja ale nehovorím to, čo by som chcela povedať neskôr. Uh, pokiaľ ide o túto debatu, môžem povedať, že mám e, nedávne skúsenosti v podobnej oblasti s identifikáciou oviec a budem hovoriť preto len technicky. Tento systém bol e, nanútený polnospodárom v mojom volebnom okrsku napriek opozícii, ktorú mali. Jednoducho vidíme ale aj napriek krátkemu času, že nefunguje efektívne. Niektorí polnospodári to považujú za užitočné, najmä pokiaľ ide o riadenie čriedy, ale to nie nie, nie je dostatočný dôvod na to, aby sme to používali ako základný systém. Napríklad komisia uvažuje o poskytnutí väčšieho času Spojenému kráľovstvu. Prečo by sme mali rozširovať tento systém na hovedzí dobytok, pokiaľ ho nebudeme mať vyriešený na iných zvieratách? Prečo by sme mali rozširovať nástroj, o ktorom nie sme presvedčení, že prinesie osoch, úspory? Prečo by to malo byť povinné? Často sa stretávam s polnospodárstvami, ktorí sa boja toho, že nedo, nebudú dodržiavať e, podmienky a potom nedostanú podpory a podobne. My máme pomôcť predsa farmárom a orgánom, aby lepšie pracovali. Využíme túto príležitosť, keď budeme hlasovať o tomto materiáli. Ďakujem. Grazie. Ďakujem. Teraz rečníci v mene politických e, skupín za EPP. Pán Líze, ale nie je v sále. Nahradí ho pani Ajuzo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, pani komisárka. V prvom rade by som poďakovala za veľké úsilie pani Okony, aby sme dosiahli konsenzus. Tieto dve dôležité témy, ktoré nás zaujímajú, musím povedať, že úplne súhlasím s návrhom komisie pri elektronickom označovaní hovedzieho mesa, ale nemôžem povedať o to isté o dobrovoľnom označovaní hovedzieho mesa Návrh komisie odstrániť tento systém podľa mňa nie je vhodný ani správny. Toto označovanie zlepšilo dôveru európskych spotrebiteľov v hovedzie meso a vo výrobky z hovedzieho mesa. Argumenty komisie, že to predstavuje vysokú administratívnu záťaž, podľa mňa to teraz nie je platný argument, pretože tento systém veľmi dobre funguje a poznáme ho. A to, že systém dobre funguje napríklad v mojej krajine, je 180 e, druhov označovania hovedzieho dobytka a len 140 alebo menej hydiny či iných druhov mesa. Dobrovoľné označovanie je veľmi účinný nástroj, keď chceme rozlíšiť rôzne druhy mesových výrobkov. Spotrebitelia chcú vedieť, čo kupujú, ale spotrebitelia nerozlišujú um, dobrovoľné a povinné označovanie alebo identifikácia. A pre nich to dobrovoľné je niekedy dôležitejšie. A všetky tieto informácie im potom umožňujú si lepšie vybrať potraviny alebo produkt. Nie, že by nariadenie, ktoré je v platnosti, bolo dokonalé, ale je určite lepšie e, ako právne vákum, ku ktorému by sme sa dostali, keby sa zrušili články 16, 17, 18. Nemali by sme e, povinnú externú kontrolu ani predbežnú kontrolu. Bolo by lepšie, keby sa vytvorili špecifické sektorové normy pre hovedzie meso, tak ako to funguje v prípade iných výrobkov v prípade hydiny, kuracieho mesa a tak ďalej. A komisia na tom pracuje, si myslím. Toto označovanie je veľmi dôležitým nástrojom pre spotrebiteľa pri rozhodovaní a pri nákupe. A my sme to podporovali aj v Európskom parlamente a nechápem, prečo chceme tento nástroj zrušiť. Grazie per il gruppo. Ďakujem za ECD pani Rod Berend za socialistov a demokratov. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Milí kolegovia a kolegyne, keď máme teraz pred sebou 15 rokov krízy BSE, keď som bola predsednička vedúca, e, vedúca predse, keď som bola predsednička výboru pred 15 rokmi, keby sme boli takí úzkostliví ako teraz, by sme to nezvládli. Pred 15 rokmi bolo samozrejme, že sa zavedie pás dobytka a že budú povinnosti mať dve ušné označenia a dnes znovu váha, váhame, naozaj potrebujeme krízy na to, aby sme sa správne rozhodli. Spravodajkyňa povedala, že nejde o zdravie ľudí, ale naopak, naozaj presne o to ide. Je to zdravotná politika, je to zdravie ľudu. A ja súhlasím s tým, že samozrejme zavedenie povinnej elektronickej identifikácie, zavedenie takéhoto systému predstavuje určitú námahu, úsilie, náklady, preto som ja vo výbore navrhla prechodné obdobie 10 rokov. 10 rokov, milí kolegovia a kolegyne. Ale aj to bolo priveľa pre väčšinu vo výbore. Naozaj chcete svojim, e, sa postaviť pred svojich voličov a povedať, že vám záleží na zdraví obyvateľstva? Ani jeden polnospodár, ani jeden farmár nepovie, že to za 10 rokov nedokáže dosiahnuť. Teraz dobrovoľné označovanie Stále sme hovorili, že chceme eh, podporiť polnospodárov, aby sa priblížili k spotrebiteľom, aby dali spotrebiteľom informácie, ktoré spotrebiteľov zaujímajú. Ako sú staré, kde vyrastali, čím ich krmili. A to dobrovoľné označovanie umožňuje. A vo všetkých eh, členských štátoch sa to využíva. Spravodajkyňa teraz navrhuje, aby tie podstatné časti s podmienkami, ako sa to má realizovať, sa vyškrtnú. To znamená, že by bol systém, ktorý nemá žiadne podmienky. A kto si myslí, že také niečo by mohlo fungovať, žiaden e, národný orgán by nedokázal tieto časti kontroloval. To sa jednoducho nedá. To znamená, že chceme zničiť existujúci systém. Výbor pre životné prostredie a e, našťastie povedal a spravodajkňa to musí akceptovať, že tento dobrovoľný systém by sa mal zachovať a ja žiadam naozaj všetky kolegyne kolegov, aby súhlasili s týmto návrhom, keď budeme zajtra o tom e, hlasovať. Naozaj si myslím, že by sme mohli uvažovať aj o tom, či by sa dal systém zjednodušiť, ale potom treba zjednodušiť systém a odstrániť administratívne prekážky a odstrániť ich pomôcť orgánom, ale to, čo sa tu navrhuje, je nesprávna cesta a preto vás žiadam v mene spotrebiteľov, ako aj poľnohospodárov v Európskej únii, aby sme odporúčanie výboru tu na zohľadnili. Ďakujem. Grazie. Eh. Ďakujem za ALDE. Na dve minúty bude hovoriť pani Maner. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, pani komisárka. Predovšetkým by som rada poďakovala pani Okony za vynikajúcu prácu na tejto veľmi technickej téme, ktorá vyvoláva veľkú diskusiu. Potravinová bezpečnosť je určite jednou z otázok, ktorá je pre nás dôležitá. V žiadnom prípade nechceme poznať situácie, ktoré sme mali v 90. rokoch, s um, ochorením kráv BSE. V potravinovom reťazci potrebujeme poznať každý článok, všetko musí byť zachytené a registrované. Sledovateľnosť hovedzieho dobytka sa musí dosiahnuť a elektronické označovanie nebolo zachytené do súčasnej legislatívy. Sú tam len tie dve etikety v ušiach Mám veľa e, informácií od spotrebiteľov. Vieme, že teraz už technika zaznamenala pokrok a mali by sme pristúpiť k elektronickej identifikácii hovedzieho dobytka. Komisia prišla s dôležitým krokom a aj vo výbore AMV pristupujú k tejto téme veľmi pozorne Zatiaľ sa uvažuje len o dobrovoľnom uvažovaní elektronickej identifikácie a chceme prejsť k povinnej postupne. Ja si myslím, že ten dobrovoľný systém pre hovedzie meso je dobrý. V súčasnom systéme je ešte veľa prázdnych miest. E, v rôznych krajinách sa tento systém aplikuje rôzne. V niektorých členských štátoch sa systém nepoužíva vôbec a preto musí tento systém identifikácie byť jasnejší, aby, boli, aby spotrebitelia mali jasné informácie. Ďakujem za ECR, pán Vojčechovský. Na jednu minútu, nech sa páči. <coughs> Ďakujem veľmi pekne. Povedať, že podporujeme túto správu. Gratulujeme spravodajkyni. Sme za elektronickú systém identifikácie. Sme za to, aby bol dobrovoľný. Nesmieme zabúdať na to, že zavedenie takéhoto systému je náročné, nákladné, najmä pre menšie podniky. A preto tá zásada dobrovoľnosti je vymoriadne dôležitá. Pokiaľ ide o otázku označovania hovedzieho dobytku, tak chcem tu upozorniť na pozmenujúci návrh, ktorý hovorí o potrebe označovania klonovaných zvierat. Momentálne to nie je také dôležité, je to zatiaľ okrajový problém, ale ak by sa takýto takéto meso malo používať, malo by byť označené. Rossi, per un minuto. Na jednu minútu, pán Rossi, ďakujem pani predsedajúca. Tento návrh smernice, ako už povedali predrečníci, ak sa nezmení pozmeňujúcimi návrhmi, tak bude veľmi kontroverzná. Európska komisia, farmári a tak ďalej hovoria o tom, že elektronická identifikácia je dôležitá, že takto dostaneme dôveryhodné údaje a že dosiahneme vyššiu potravinovú bezpečnosť, ale tento systém musí byť dobrovoľný. Je absurdné, že nie je možné na etiketách uviesť ešte iné nejaké údaje, ktoré by sa potom doplňovali aj v povinnom systéme, napríklad Rasáb a tak ďalej. Všetky e, tieto informácie sú dôležité, keď chceme rozlišovať jednu rasu hovedzie dobytka alebo plemeno od druhého. Nechápeme, prečo tento fakultatívny alebo dobrovoľný systém e, by mal takto fungovať, prečo by to mala byť administratívna záťaž, ale sú to všetkým farmári, ktorí budú rozhodovať e, Eh, o tom, akým spôsobom sa eh, bude tento systém aplikovať a tá zodpovednosť bude na farmároch, ale potom to nebude vôbec transparentné a spotrebitelia za to budú platiť. Teraz na 1,5 minúty, nech sa páči pán Griffin. Ďakujem. Navrhovaný dobrovoľný systém by neovplyvnil v Spojené kráľovstvo, bo náš systém je už veľmi účinný, ale máme niekoľko volebných okrskov, kde všetko, čo sa týka dopravy, živých zvierat sa môže využiť nakoniec na to, aby sa napomohlo doprave zvierat na bytunky, čo je vždy cez veľkú vzdialenosť, čo je veľmi nepotrebné v oblasti moderného chladenia a trebalo by to vylúčiť. Pokiaľ ide o otázku označovania, tak každý, komu záleží na blahu zvierat, je, že všetko, E, ktoré sa týka rituálneho zabitia zvierat, by malo byť uvedené na ich označení, aby ľudia, ktorí s tým majú problémy, mohli takéto meso odmietnúť. Ďakujem. Ďakujem. Ďalší rečníci vo vlastnom mene. Pán Schnellhardt. Dámy a páni, už sa pred mnohými rokmi povedalo pri kríze BSE, že sme prijali opatrenia, ktoré sa týkajú povinných aj dobrovoľných údajov. A to viedlo k tomu, že sme znovu získali dôveru zvierat v hovedzie meso, dôveru obyvateľov hovedzie meso. Takto vznikol trh, ktorý posilnil aj hospodárskú súťaž a preto by sme sa nemali vzdávať týchto údajov. Preto je nesprávne, ak komisia škrtá tieto dobrovoľné označenia. Samozrejme, že musíme odbyrokratizovať. A spravodajkyňa prišla s návrhom, ktorý by umožnil to vyriešiť v tomto zákone, v tomto právnom predposu, predpise. Chcem len komisii pripomenúť, že či je možné v týchto informáciách o potravinách e, zaviesť kontroly, ktoré by e, boli povedzme na úrovni členských štátov alebo inak. Dobrovoľné označenie musí zostať zachované, je to veľmi dôležitou súčasťou v systéme ochrany spotrebiteľa. Pokiaľ ide o označovanie zvierat, dámy a páni, tam by som si želal väčšiu odvahu. Keď povieme, že elektronické systémy nefungujú, takže ich nemusíme zaviesť, že by sme to mali hneď vyviesť, tak by sme to mali nechať na technikov, aby to zdokonali, zokonalili. Ale my budujeme predsa jednotný trh a preto je veľmi dôležité. To takto predsa nemôže fungovať. Potrebujeme jeden systém a pre dopravu, pre obchod a keď povieme, že niekomu vypadne E, označenie v uchu a za to, je, e, za to je trest, tak aká potom je škoda pri elektronickom označení, ktoré sa nemôže takto stratiť? Ďakujem. Parola all'onorevole. Ďakujem. A slovo má pán Arsenis na pol minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, pani komisárka, vážení kolegovia. Mrzí ma, že musím znovu skonštatovať, že tento parlament a výbor MV chcú hlasovať o pozmeňovacích návrhoch o systéme elektronickej identifikácie hovedzieho dobytka, ale bolo by potrebné, aby obyvatelia aj niečo pochopili a síce, či si uvedomia, že e, podporujeme a ochraňujeme záujmy malých firiem a farmárov. To nie je zaručené. A pokiaľ ide o vysledovateľnosť hovedzieho mesa, ak sa bude správne tento systém používať, e, dobre označovanie, môžeme skutočne poslúžiť našim občanom a rád by som pogratuloval pani Rod Berentovej, ktorá e, v tomto, na tomto poli skutočne veľmi veľa dosiahla a ja by som bol rád, keby sme aj v plene spomenuli rozhodnutia, ktoré sa prijali v Envia, ktoré berú do úvahy záujmy európskych občanov a verejného zdravia v Európe. Grazie. La paro- Ďakujem. Slovo má na 1,5 minúty pán Reimers. Pani Reimers. Pani predsednička, kolegovia a kolegyne, pani komisárka. Myslím, že by sme mali dbať na to, že hovoríme o dvoch témach. Ja sa nebudem teraz vyjadrovať k dobrovoľnému označovaniu mesa, ale najmä k elektronickému označovaniu zvierat. A tu, pán Schnellhardt, musím odporovať tomu, čo ste povedali. Chovatelia oviec hovoria, že majú veľké problémy s elektronickým označovaním, pretože dochádza k výpadkom, technickým výpadkom. Nie je to tak, že vypadnú e, označenia zo zviera. Technika e, zlyháva a e, tieto problémy sa potom pripisujú farmárom. Preto to nefunguje. Preto je dôležité, aby sme to nechali aj pri hovedzom dobytku do budúcnosti na základe dobrovoľnosti, pretože zatiaľ to nefunguje. To neznamená, že nechcem, aby bol takýto systém. Jednoducho chcem, že potrebujeme na to čas. A preto je dôležité najmä pre, e, pre e, zdravie obyvateľstva, že e, to má fungovať a my pre, potrebujeme zatiaľ pre zdravie ľudu istotu. A pokiaľ túto istotu nemáme, malo by to zostať na úrovni dobrovoľnosti. Ďakujem. Ďakujem. Teraz má slovo pán Bafton. Pani predsedajúca, mám vážne obavy, pokiaľ ide o tento návrh v oblasti hovidzieho dobytka. Stal som mnohokrát pred týmto e, parlamentov v oblasti označovania oviec. Myslím, že vieme, že zodpovedné pracovanie s elektronickým označovaním prináša mnoho problémov. Stále sú tam problémy. Keď sa to zavedie, musí to byť len dobrovoľné, na dobrovoľnom základe. Nemôže to byť niečo nanútené a potom e, E, aby sme mali povinné označovanie hovedzieho dobytka. Náš systém v Británii označovania dobytka funguje celkom dobre a e, voľba zdokonaliť ho by mala byť individuálna voľba na základe preferencií. Nemalo by sa to ale odrážať na určitých pokutách alebo znižovaní dotácií, ak zariadenie nefunguje. Uh, Platí to najmä pre zariadenia, ktoré sú veľmi citlivé. Dobytok je vonku u nás najmenej pol roka, čiže tie prívesky z uší musia jednoducho stratiť. Takže náš e, trh s hovedzím zažíva teraz malú, malé oživenie po mnohých e, rokoch e, úpadku. Ak komisia z zasiahne nesprávnym spôsobom, zrazí na kolena uh, chov hovedzieho dobytka. Ďakujem veľmi pekne. A teraz kolega Fernández. Ďakujem veľmi pekne. Potravinová bezpečnosť je niečo, na čom nám naozaj záleží a čo musíme zaručiť e, spotrebiteľom cez jasné E, ciele a informácie, ktoré im poskytujeme, keď si pozrieme označovanie hovedzieho mesa, tak je dôležité, aby tam, bolo uvedené, aby tam boli uvedené informácie, ktoré sú správne, ktoré sa týkajú zvierat, spôsobu ich chovu, krmenia a podobne. To je dôležité pre spotrebiteľov. A toto sa tu snažíme teraz riešiť Chovecie je veľmi citlivá téma pre európsky trh a mnoho tretich krajín sleduje veľmi pozorne, čo sa tu deje a niekedy robia teda aj to, čo my, keď ide o chov a pestovanie zvierat, ale nie vždy keď dovážame meso z týchto krajín, tak by to malo byť meso, ktoré má rovnaké podmienky, rovnaké kontroly, rovnaké požiadavky ako u nás. Mali by sme mať systém, ktorý by zabránil z kresleniu a e, narúšaniu hospodárskej súťaže, keď je to povinné pre členské štáty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 Elektronická identifikácia hovedzieho dobytka môže predstavovať zvýšenie nákladov pre menšie chovy, ale to neznamená, že by sme mali odignorovať celý tento proces, ktorý je dôležitý pre bezpečnosť potravín aj zvierat. Nech už ide o povinný alebo dobrovoľný systém identifikácie. Členské štáty by mali, ak nič iné, umožniť E, uplatnenie takéhoto systému e, e, pomôcť drobným chovateľom finančnou dotáciou alebo motivačnými programami. Tento systém elektronickej identifikácie určite prispieje k zvýšeniu bezpečnosti v súvislosti s hovedzím dobytkom a bude veľmi promptná reakcia v prípade prepuknutia nejakej nákazy Čiže technológia e, e, musí e, byť podchytená a táto technológia pomôže aj pri spravovaní priamých platieb, ktoré sa viažú na dobyčiu jednotku. A dosiahne sa tým aj vyššia miera transparentnosti informácií, ktorý, s ktorým je konfrontovaný spotrebiteľ. Ďakujem pekne. Pán Bisoto, jedna minúta. E, pani Bisoto, ďakujem pekne. My, si, my sa domnievame, že toto bude mať e, e, dopad aj negatívny. Chceme transparentnosť pre spotrebiteľov My chceme poskytovať také informácie, ktoré umožňa informované rozhodnutie spotrebiteľov. My chceme e, reagovať na požiadavku spotrebiteľov, ktorí chcú kvalitu. Veľa mesa sa dováža do Talianska, ale nevieme, skade prichádza. No a a toto musí, takéto informácie e, e, musia byť poskytované, prečo je, e, prečo je proti, komisia proti tomu, aby to bolo skutočne povinné. Musíme mať predsa taký systém, ktorý umožňuje spotrebiteľom získať potrebné informácie. Domnievame sa, že tento systém je zviazaný s dôležitými otázkami. Pán Líze, ďakujem vážení e, kolegovia, kolegyne a e, Samozrejme, pani komisárka, chcem sa e, poďakovať pani Ukony, ktorá odviedla kus práce. Bol to skutočne náročný proces, ktorý sprevádal zrod E, tejto správy v našom výbore. Zarezonovali tam rôzne názory, ale predpokladám, že sme sa dopracovali k dobrým východiskám. Domnievam sa, že ochrana spotrebiteľa má najvyššiu prioritu. My sme si e, odniesli skúsenosti z BSE e, krízy a e, musíme aj v prípade dovozov oveľa dôslednejšie e, e, sledovať dodržiavanie pravidel. Ale na druhej strane chceme predísť nepotrebnej byrokracii. Chceme dosiahnuť maximálnu možnú mieru ochranu spotrebiteľa bez zvyšovania byrokracie. My sme eh, v rámci našej politickej skupiny eh, prešli si eh, možnosti vylepšenia textu v článku 1, a 14 a je dôležité, aby pri označovaní potravín boli uvedené tie informácie, ktoré zatiaľ spadali len pre dobrovoľný systém. A dôležité je aj systém kontroly. Pán Šelárt uviedol, ako zabezpečiť to, že nebudú zavádzaní spotrebitelia. Je dôležité, dôležité, aby zodpovedné orgány kontrolovali uplatňovanie tohto systému a pri zistení porušenia, aby boli vyrúbené sankcie. E, v rámci rokovaní s radou e, musíme e, ťahať za spoločný koniec, dosiahnuť ten spoločný cieľ a pri rokovaní s radou ministrov možno ešte sa vyplavia nejaké ďalšie prvky, ktoré určite e, povedú k slubnému výsledku. Ďakujem pekne. Teraz pán Pirilo. Ďakujem pekne. A pani predsedajúca, je to e, zmena nariadenia 1760 z roku 2000, ktoré sa týka elektronickej identifikácie hovedzieho dobytka. A e, e týkajúce sa dobrovoľného označovania hovazieho mesa. E, e, takáto požiadavka je nevyhnutná, ak buď, aby sme mali kvalitné produkty, aby sme mali informácie pre spotrebiteľov, aby sme mali potravinovú bezpečnosť. Dobrovoľné označovanie. Komisia vlastne oslabuje Ehm, tie možnosti, ktoré sa núkajú z hľadiska ponuky ďalších informácií pre spotrebiteľa. E, napríklad informácie týkajúce sa krmovín, e, ktorý bol chovaný, chovaný hovedzí dobytok. Je veľmi dôležitý, dôležité informácie. To všetko pridáva na hodnote produktu. Komisia sa veľmi kriticky vyjadruje k dobrovoľnému systému a a tvrdí, že e, sa s týmto dobrovoľným systémom spája e, administratívna záťaž. Ale e, takýto systém má aj prínosy. A mnohé združenia zainteresovaných strán tvrdia, že tie náklady sú jasne identifikovateľné a stoja za ten prínos e, e, zabezpečený týmto systémom. Nesúhlasím s vypustením 16, 17, 18 v návrhu komisie. Ďakujem. Teraz dáme slovo Tatiane Serbum. E, hovorím sa situáciu v Rumunsku. Jedna tretina obyvateľstva pôsobí v sektore polnohospodárstva. Máme veľmi veľa malých chovov, prevádzok a musíme sa e, zachovať veľmi zodpovedne e, pri zohľadňovaní dopadov takejto legislatívy, predovšetkým na e, malých farmárov. No a e, tak, ako sa vyvíja európska legislatíva v oblasti poľnohospodárstva, je temer nemožné ju plniť. Ak hovoríme o potravinovej bezpečnosti, samozrejme tam nemôžeme nič oslabovať, ale e, E, nesmieme e, príjmať e, také, také predpisy, ktoré budú komplikovať život farmárom. Čo sa týka nákladov súvisiacich s elektronickou identifikáciou hovedzieho dobytka, myslím, že tieto náklady by nemali znášať drobní chovatelia a preto som za dobrovoľný systém. Domnievam sa, že E, títo drobní chovateľi, by mali mať v dispozícii nejakú e, finančnú podporu, pretože sú to praví oni, ktorí produkujú najkvalitnejšie mesa. A teraz dáme slovo pánovi Nikolsonovi. Ďakujem pekne, e, pani predsedajúca. Chcem sa poďakovať spravodajkyni za vynikajúcu spoluprácu pri preberaní tejto témy, pri diskusiách v Môžem sa Envy povedať e, toľko, že sme za e, obsah tejto správy ohľadom elektronickej identifikácie e, aj označovania hovadzieho mesa. Ja som skutočne za ten dobrovoľný systém. Myslím, že to je v súčasnosti najlepšie riešenie. Možno do budúcnosti to môžeme prehodnotiť, ale v danom okamihu je to najschodnejšia cesta. Nemalo by to byť, nemal by to byť povinný systém. Ja som za, za e, systém e, identifikačného čísla pre e, dobyčie jednotky, ale vieme, že sme mali veľké problémy, keď tento systém identifikácia bol povinný v oblasti chovu oviec. Doposiaľ rezonujú tieto problémy Ehm, Takom tomu bolo v Spojenom kráľovstve, v Irskej republike a v mnohých iných členských štátoch EÚ. Teda tento povinný systém zďaleka nebol dokonalý, ale e, mali by sme e, využiť e, technológiu, ktorá sa dnes núka, aby sme boli konkurencieschopní na svetových trhoch. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz dáme slovo pánovi Docovi. 1 minúta 30. Ďakujem. Pani Doc a v súvislosti s identifikáciou jeho dobytku. Ja som za dobrovoľný systém. E, to, to znamená, že sa zbavíme duplicitných systémov riadenia. Teoreticky by to malo znížiť mieru administratívnej záťaže na strane polnohospodárov aj zodpovedných orgánov. Členské štáty by mali mať e, takú mieru flexibility, aby mohli voliť systém, ktorý, e, aby mohli zvoliť taký systém, ktorý je pre nich najvhodnejší v Spojenom kráľovstve e, väčšina polnohospodárov nevyužíva elektronické systémy riadenia a e, preto e, zaviesť povinný systém by znamenal neprimeraný zaťaž a e, povinný systém v prípade chovy oviec skutočne sa e, osvedčil v úvodzovkách ako mimoriadne e, administratívne náročný a ešte sú tam aj problémy s výpadkami technológie. A ak nepodnikneme kroky, tak polnohospodári v, v Spojenom kráľovstve, v Írsku aj inde v Európe budú penalizovaní za nedodržiavanie princípov krížového plnenia. E, skutočne komisia sa mala pozrieť na problémy v oblasti systému e, chovu oviec, aby si vzala ponaučenie a zavádzala to, čo je primerané v oblasti hovedzieho dobytka a dojnic. Mali by sme sa e, prejavovať nie ako byrokrati, mali by sme e, podať pomocnú ruku polnohospodárom a mali by sme poskytovať spotrebiteľom také informácie, aby mohli e, robiť informované rozhodnutia. Ďakujem. Grazie, ura. Ďakujem. A teraz rečníci v rámci Catch the Eye. Pán Nikolajsku. Ďakujem, pani predsedajúca. Som vždy bol toho názoru, že treba podporiť návrh Európskej komisie pri elektronickej identifikácii dobrovoľným spôsobom. Sú tam výhody, pokiaľ ide o vysledovateľnosť hovedzieho Elektronická identifikácia musí byť dobrovoľná. Členské štáty môžu mať tú možnosť, e, že by zaviedli povinnosť, ale aby to nevplyvalo na malých farmárov. Ak odstránime elektronické označovanie, tak spotrebitelia musia mať možnosť e, mať dostatok informácií. Potrebujú jednoduchý, jasný systém bez byrokracie. Preto štátov budem hlasovať za tie pozmeňujúce návrhy, ktoré uchovajú pozmeňujúce, teda tento systém. A teraz pán Jar. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Chcem sa poďakovať aj spravodajkyni. Samozrejme, chceme zjedno, zjednodušenie, zníženie byrokracie a menšiu administratívnu záťaž a popri tom chceme fungujúce systémy elektronickej identifikácie a vlastne chceme zachovať existujúce elektronické systémy v členských štátoch. No a treba si uvedomiť, že miera uplatňovania existujúcej legislatívy o identifikácii zvierat je na rozmanitej úrovni. A Nemali by sme zakázať takúto elektronickú identifikáciu, ale teda presadzovať systém dobrovoľný myslím si, e, že e, odvetvie bude aj dobrovoľne e, zavádzať systém identifikácie pôvodu zvierat. A preto si myslím, že skutočne cesta dobrovoľnej elektronickej identifikácie je správna. A myslím si, že mali by sme sa zaoberať touto témou teraz, nie o 10 rokov. Musíme si uvedomiť, že doteraz ešte trápia polnohospodárov problémy súvisiace s elektronickou identifikáciou v prípade oviec a nechceme urobiť rovnakú chybu aj v prípade hovedzieho dobytka. Ďakujem. Grazie, la parola all'onorevole Scotta. Ďakujem. A teraz pán Scotta. Vážení kolegovia, ako náhradný člen výboru Agri a člen MV. Mal som príležitosť pracovať na tejto téme. Komisia ale zdá sa, že neberie do úvahy názory zainteresovaných a farmárov v návrhu. Nie je možnosť fakultatívnej etika, etikety a istým spôsobom ak by bol tento systém alebo spôsob, tak by mali spotrebitelia doplnkové informácie. Predstavitelia farmárov by chceli, aby tieto stanovenia boli uchované vo výbore Agri. Pracujeme na tom, aby farmári mohli čo najtrárensmetnejšie komunikovať o svojich výrobkoch pre spotrebiteľov je potrebné, aby e, mali viacej informácií, ale na druhej strane, ak máme systém, ktorý by mal byť dobrovoľný a nešiel by správnym smerom, tak kam to ide. To môže znižiť aj kvalitu potravinových výrobkov a nechápeme, prečo takéto ustanovenia boli navrhnuté. Farmári, ktorí chcú podporovať a robiť reklamu svojim výrobkom, tak chcú samozrejme poskytovať aj dodatočné informácie a nechápeme, prečo komisia im zabraňuje niečo také robiť teraz pán Molcer. Vážená pani predsedajúca, takže e, po tých prevedených e, e, krízach z hľadiska bezpečnosti potravín je otrasená základňa dôvery spotrebiteľov. Musíme skutočne zavádzať opatrenia, ale nesmú to byť previazané s masívnym nárastom nákladov pre polnospodárov. Musíme si uvedomiť, že tie, tá nákladová stránka neprimerane vzrásla oproti tomu, ak by sme to dali do pomeru s výnosmi. Musíme si uvedomiť, že narastajú všetky vstupy, čo sa týka, eh, čo sa týka krmiva, čo sa týka palív a tak ďalej eh, a myslím si, že eh, je snaha urobiť niečo v prospech ochrany spotrebiteľa pre bezpečnosť potravín, ale stá sa, že za kratší koniec stále ťaha polnohospodár. E, Európska únia e, e, urobila správne závery z konzultačného procesu, že elektronická identifikácia má určité nevýhody pre istý druh farmárov a tomu chceme predísť. Ďakujem. Grazie. La parola al commissario Redi. Ďakujem a teraz pani komisárka Redingová. Vážená prece- pani predsedajúca, musím povedať, že tá uh, rozpráva a bola veľmi zaujímavá. E, starostlivo som si vypočula názory, ktoré tu odzneli. Zo strany komisie eh, chcem konštatovať, že eh, náš návrh by mal byť prínosom pre zdravie zvierat, zdravie, eh, verejné zdravie, aj pre vôbec bezpečnosť potravín. A čo sa týka administratívnej záťaže v chove hovedzieho dobytka a pri potom spracovaní hovedzieho mesa, v tejto súvislosti chcem pripomenúť, že Európsky parlament odsúhlasil uznesenie vyzývajúce komisiu, aby aby znížila administratívnu záťaž a toto ste e, vy všetci podporili svojimi hlasmi. E, e, čo sa týka E, osobitosti e, problémov e, v tejto oblasti. Myslíme si, že máme horizontálne opatrenia, ktoré sa vzťahujú na hovedzie meso. Takisto treba poznamenať, že dobrovoľné označovanie hovedzieho mesa, tieto, tieto etikety obsahujú informácie týkajúce sa kvality, nie nevyhnutne zdravia. Otázka zdravia a a, a, a vystopovateľnosti. To je čosi, čo možno zabezpečiť len povinným označovaním a identifikáciou. Preto e, podľa nášho názoru e, je potrebné, aby Európsky parlament dal zelenú e, tejto správe, aby bolo možné rozbahnúť vyjednávania ktorých výsledkom bude elektronická identifikácia realizovaná tými, ktorí e, budú o to mať záujem. A toto by napokon prispelo e, k zmierneniu zraniteľnosti systému aj nákladov vyvolaných v tomto systéme, e, ktorý, pod ktorými trpia hlavne drobní farmári. Ďakujem pani komisárka a teraz má slovo pani spravodajkyňa, pani Okony, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca, pani komisárka, vážení kolegovia. Rada by som poďakovala tieňovým spravodajcom, ktorí so mnou veľmi konštruktívne spolupracovali. Pre mňa je verejné zdravie, zdravie našich spoluobčanov je pre mňa skutočne veľmi dôležité, ale zároveň opakujem, že tu nejde o to, aby sme spochybňovali tento bod už existuje identifikácia hovedzieho dobytka, nie je elektronická, umožňuje veľmi dobrú vysledávateľnosť. Nie ide o to, aby sme tento problém spochybňovali. Ide len o to, že poprvé, tak ako povedal pán Bafton, pani Reimers a ďalší, ide o to, že technológia elektronickej identifikácie hovedzieho dobytka nie je, nezdá sa, že by bola úplne dôveryhodná, tak počkajme, kým bude tento systém. že tento elektronický systém bude dôveryhodný a potom až ho urobme povinný. Bez problémov som prijala v mojich kompromisoch to, že uvažujeme, že túto vec e, zrevidujeme o 5 rokov, aby sme skonštatovali alebo zistili, či sa technológia posunula vpred, aby sme zabezpečili dobrú kvalitu elektronického označovania. Ale je to aj konjunkturálny problém, problém ekonomickej krízy a nechcem spochybňovať potrebu alebo nechcem ohrozovať verejné zdravie občanov a je potrebné, um, aby sme teda to, že farmári majú tú možnosť, aby mali, mať dosta, mali by mať dostatok času na to, aby mohli zavádzať tieto nové technológie, pretože elektronické označovanie to je jedno euro na hlavu dobytka v jednom stade a tak ďalej, ale potom ešte ďalšie náklady za technológie a tak ďalej. To je všetko veľmi vysoké a nezabúdajme, že naši farmári teraz e, že zažívajú veľmi ťažkú dobu a e, trpia veľkou konkurenciou e, z iných trhov. Po druhé, pani Bizoto, neželám si odstrániť e, dobrovoľné etiketovanie. Vôbec nie. Ako správne povedala pani komisárka, Nejde o odstránenie tohto dobrovoľného označovania, ale ide o to, aby sme ho zjednodušili v postupe. Všetky aspekty verejného zdravia našich občanov, to všetko je začlenené v tom povinnom označovaní, takže nejde o to, aby sme spochybňovali všetky tieto informácie. Záverom. Niekto hovoril, že by došlo k nejakému legálnemu váku, legislatívnemu váku. Vôbec nie je potrebné aby sme rešpektovali nariadenie 1169 pomočka 2011, tak ako to hovorí aj pani komisárka. Ide o horizontálnu legislatívu a tá sa týka všetkých druhov mesa a teda Hovedzie meso bude pokryté rovnakými ustanoveniami, rovnako ako ostatné druhy mesa. Všetky kompromisy, ktoré som predložila, boli schválené a ja teda veľmi ďakujem všetkým kolegom a poprosím vás, aby ste ma zajtra podporili v hlasovaní. Len upresňujem, Chceme, aby celý tento proces prebehol v prvom čítaní e, v zmysle článku 57 nariadenia EP. Požiadam zajtra o presunutie definitívneho hlasovania o uznesení a navrhujem, aby sme išli, aby sme išli priamo do trialógu a potom znovu v pléne budeme hlasovať o výsledku rokovaní v trialógu v prvom čítaní. Ďakujem za pozornosť. Grazie, onorevole Okuni. Eh, la discussione... Ďakujem pani Okony. Uzatváram rozpravu a hlasovať sa bude zajtra o 12. Podľa programu postupujeme k ďalšiemu bodu. Je to správa pani Ellen Flotr, údajná preprava a nezákonné zadržiavanie väzňov v európskych krajinách prostredníctvom CIA. Slovo má pani spravodajkyňa na 5 minút. Nech sa páči, pani Flotr. Ďakujem, pani predsedajúca. 9-mesačná